právne otázky, ktorý je kompetentný v tejto oblasti. A teraz už prejdeme k hlasovaniu. Správa Lunaček, e, dohoda o stabilizácii asociácií medzi EÚ a e, Kosovom. E, jednotné hlasovanie, menovite, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. prijaté. Vymenovanie členov vyšetrovacieho výboru pre meranie emisí v automobilovom priemysle. E, toto je navrhnuté konferenciou predsedov. Nedostal som e, pozmievacie návrhy. Návrhy konferencie predsedov sa týmto považujú e, za prijaté. dohody o pridružení, dohody o voľnom obchode, prehlbené a komplexné s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Pozmaňovací návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa e, zdržal? Zamieta sa. Pozmaňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa e, zamietnuté. Pozmaňovací návrh 8. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 5, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 26, je tam ústny pozmeňovací návrh e, pána poslanca Galera. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem, pán predseda. Potom čo e, začala urobiť v Moldavsku nová vláda. Musíme e, zaktualizovať text a teda v súlade s kolegom Fleckensteinom e, e z e, politické skupiny e, SND som toto zosúladil, takže navrhujeme znenie. Stalemate and unsuccessful attempts to form a government and ended a na konci enhance political stability in order to guarantee a sustainable success of the reforms and hopes that the new government will be able to deliver substantial results. Eh, eh, takže hlasujeme o odseku 26 eh, v pozmenenom zmen, znení ústne, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ospravedlňujem sa, neprijaté, ale zamietnuté. Hovorí pán predseda, chcete si to skontrolovať? Môžeme si to skontrolovať. Kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 31 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Poznáte návrh 12. Kontrola tretej časti odseku 31 otvorím hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. Pozmeňujúci na 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa 15. Za, proti, zdržali sa zamietnuté 16. Za, proti, zdržali sa Zamietnuté 17 za. Proti. Prepačte, ospravedlňujem sa. Menovite sme mali hlasovať. Otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 44 ústny pozmeňovací návrh pána Fleckensteina. Nech sa páči, pán poslanec. Herr Präsident, äh, Pán predseda, navrhujeme nasledovnú zmenu vložiť do textu. The upcoming Dutch und so weiter und nicht express deep concern about takes note of namiesto expressly concern. Ďakujem pekne, pán poslanec Fleckenstein. Je niekto proti tomuto návrhu? Je ich 40? Nie. Takže potrebujeme hlasovaniu. Eh, odsek 64 eh, ústne pozmenený. Otváram hlasovanie. Je to menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 1. Nech sa páči, chcete sa vyjadriť k rokovaciemu poriadku? Zasadnite si prosím mikrofón. Áno, pán predseda, bolo e, nás viac než 40. E, vy ste nepočítali správne, takže prosím, e, nech sa to ešte raz prekontroluje. Ospravedlňujem sa. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2. Menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Uznesenie vo svojom celku, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Bolo to veľmi jasné. Teraz prejdeme k hlasovaniu o doložke o vzájomnej obrane, článok 42, odsek 7. Takže menovite eh, hlasujeme o poznacom návrhu 1. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa odsek 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 7 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté odsek 8. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 11, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci ukončené. Príjme sa. Odsek 12, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Odsek 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18. Menovité hlasovanie, kto... E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie H v troch častiach. Prvá časť, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Blížime sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Eh, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa úvodné ustanovenie I, pôvodný text, ktorý je za, proti, zdržali sa prijaté. Menovité hlasovanie o uznesení v jeho celku. Otváram hlasovanie. La votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. A ideme na priority EÚ na zasadnutia UNHCR v roku 2016. Číslo 2. Kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. Odsek 29, originálny text dve časti, prvá časť, kto je za? odseku 18, pozmeňovací návrh 2. Overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 307 za, 320 proti. Keď nezdvihnete riadne ruky, tak ja to naozaj ťažko môžem zistiť. Odsek 29, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Odsek 38, prvá časť, menovite, otváram hlasovanie. Odsak 31 ospravedlňuje sa pán predseda, opravuje sa. Odsek 31, tri časti, prvá časť, kto je za? Proti zdržali sa schválen druhá časť. Menovite otváram hlasovanie. Votazione chiusa. Approvato. Schválené. Tretia časť. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 32. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 34 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. A teraz je tu odsek 38 v dvoch častiach. Prvá časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 45, prvá časť. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 46. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 86. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Paragraf 89 menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie H. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz budeme o celom uznesení hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ideme na správu Geringer de Odenberg. Činnosť výboru pre petície za rok 2016. 14. Číslo 11 v dvoch častiach, to je za prvá časť, proti, zdržali sa, schválené. Radšej si to overíme, pretože som nevidel jasne zvyhnuté ruky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Seconda parte per alzata di mano chi a favore. Druhá časť za proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa. Ja by som povedala, že je to zamietnuté. Overíme si elektronicky. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté odsek 5, dve časti. Kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť. Naozaj, kolegovia, keď nedvíhate ruky, tak ja to naozaj nemôžem zadefinovať. Overujeme si prvú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Overíme si predchádzajúca druhá časť odseku 5. Chiusa. Uzatváram. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 8, kto je za? Pozmeňovací návrh 6 odseku 8, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Votazione chiusa. Zatváram hlasovanie, je to schválené. 9 in due parti per alzata di mano, chi a favore? Odsek 9, kto je za v dvoch častiach proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 7, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Menovite odsek 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 21, dve časti, menovite prvá časť, e, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 23, dve časti. Prvá časť menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 24, dve časti menovite. Prvá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené odsek 29, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8. 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete overiť? Overíme číslo 9, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Dobre, sme to videli zamietnuté. Odsek 34, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté druhá časť za? proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie druhá časť odseku 34. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 35, originálny text, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, to je za? proti, zdržali sa, schválené. Odsek 44, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 1, Úvodno stanovenie E, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nebolo to jasné, radšej si to overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté číslo 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté číslo 3 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kvéčko, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Overujeme si originálny text eh, recitálu Q, to je otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Prijaté. X, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté na ustanovenie AG v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté a celá, teraz celé uznesenie menovite otváram hlasovanie. Aprovato. Je to schválené. No a môžeme ísť domov. A ideme teraz k vysvetleniu hlasovania. A podľa programu začíname dohodovo stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom. Odporúčanie pani Ulrike Lunáček. Vysvetlenie hlasovania požiadala o slovo pani Morvaj. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím si, že je prejavom neúcty, že musíme hovoriť v takýchto podmienkach, ale myslím, že je to